Das Protokoll und die Zápisnica a prijaté texty zo zasadnutia z 12. septembra sú k dispozícii. Sú poznámky, e, námietky k ním? Ak nie, zápisnica je v tomto znení schválená. Výbor Júri na zasadnutí 17.